ráno o 9. v zmysle pravidla 105 čas 6, e, e, e, tak predseda konferencie predsedov výboru ma informoval, že nie sú žiadne námietky voči odporúčaniu výboru EKON týkajúce sa rozhodnutia nevznašať žiadne výhrady voči delegovaným aktom. Ak v rámci 24 hodín nie sú žiadne námietky vznesené politickou skupinou alebo aspoň 40 poslancami, tak odporúčanie bude považované za schválené. A potom odporúčanie samotné bude predmetom hlasovania. E, príslušné e, odporúčanie je e, na webovej stránke